Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues, I would like to apologize all of you. Dobrý deň, dámy a páni. Chcem sa ospravedlniť uh, všetkým, vrátane pani komisár prišiel takto neskôr, ale obaja aj s pani komisárkou sme boli tu dole na tlačovej konferencii a oni, samozrejme novinári, mali záujem o rozhovory e, s nami, také individuálne, najskôr samozrejme s pani Vienkovskou, samozrejme, a potom aj e, so mnou, takže som strávil ešte zo pár minút s novinármi, ale hovorili sme presne o problémoch reindustrializácie s novinármi EÚ. Toto je veľmi dôležité aj z hľadiska EP ako celku a nášho výboru špecificky. Takže ešte raz ja sa spodobňujem pani komisárka, vám aj vám, kolegyne, kolegovia. Takže poďme na vec. Program zasednutia máte pred sebou. Chce, prosím, niekto požiadať o nejakú zmenu? Nech sa páči. Zdvihnite ruku. Nikto ale ruku nezdvíha, takže evidentne nechcete žiadne zmeny. Nemám žiadne oznámenia predsedajúceho, to je výborná informácia. Čiže môžeme rovno prejsť k bodu číslo 3, rozvoj a implementácia Európskej priemyselnej agendy, výmena názorov s komisárkou Elžbietou Bienkovskou, ktorá má na starosti práve e, oblasť priemyslu okrem iného. Dovolte mi povedať, že sme sa stretli s pani Bienkovskou minulý týždeň, ja a ďalších 14 kolegov z nášho výboru a hovorili sme o dôležitej otázke obranného priemyslu. Môžem vám povedať, že eh, nás tam celkovo bolo takmer 20, IMCO, DV, prepašte, nie, DV, CD a ITRE, tieto tri výbory, dve tretiny, alebo dokonca až tri štvrtiny poslancov, ktorí tam boli, bolo práve z výboru ITRE, pretože pre nás politika v oblasti priemyslu je veľmi dôležitá. Logicky. Takže ešte raz ďakujem pani komisárke, že prišla sem medzi nás. Veľmi dobre vieme, že ste nás už informovali listom, minist- takto, že ste zaslali list eh, ministrov, my sme ho ste dostali tiež, ale predpokladám, že nás teraz o jeho obsahu poinformujete ústne. A my by sme teda všetci chceli spoločným úsilím posilniť náš priemysel. Trialóg o jednotnom trhu Telekom sa zrejme ukončí budúci týždeň v pondelok. Je to možné. Vieme od pani Pilar del Castillo, ktorá je naša hlavná vyjednávačka, a ja to mám samozrejme tiež na starosti, ten trialóg ako predseda ITRE, takže sú tu také indicie, že e, už smerujeme k úspešnému završeniu, ale teraz už dávam samozrejme slovo pani komisárke. Nech sa páči, pani komisárka, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, ja som mala pocit, že sa s vami musím stretnúť čo možno najskôr, aby som vám vysvetlila obsah listu, ktorý som zaslala 28. ministrom rade, pokiaľ ide o náš nový prístup priemyselnej konkurencie schopnosti. A tiež by som vám chcela dať priestor, aby ste kládli otázky. Áno, samozrejme, že ide o dokument, e, ktorý je v takej um, rannej fáze celého toho procesu konkurenceschopného priemyslu, ale je to podľa mňa dôležitý krok, e, úplne nový prístup a práve preto som sa chcela podeliť o svoje názory s vami. Rovnako som mala pocit, že by bolo dobré, keby sme si to zaramcovali do širšieho kontextu, prečo chceme zlepšiť priemyselnú konkurenceschopnosť, e, ako to chceme urobiť v praxi. Samozrejme, že priemysel je jednou z priorít komisie, pretože predstavuje 15 miliónov e, zamestnaní, e, vytvára viac než polovicu našich exportov, financuje viac než 70 súkromného výskumu a vývoja a samozrejme, že prispieva k e, celospoločenskej produktivite, ale nemôže to byť len dedistvo z minulosti, musí to byť rezort s budúcnosťou, to je konceschopný priemysel do budúcna, musí vytvárať pracovné miesta teraz a v najbližších desaťročiach. No a práve preto sme si stanovili ako komisia za prioritu naozaj robustnú základňu v oblasti priemyslu, automobilový priemysel, chemický priemysel, farmaceutický a tak ďalej. V týchto sme e, špičkou e, celosvetovo, ale sú tu iné sektory, ktoré zaostávajú. E, sú tu podniky, ktoré sú naozaj v popredí, pokiaľ ide o inovácie, výskum a vývoj tri štvrtiny firiem prišli s inováciami v posledných troch rokoch, ale viete, že sú tu naozaj veľmi významné eh, výzvy. 400 miliárd eur eh, nám chýba, pokiaľ ide o produktivitu. Je to taká investičná medzera. Hospodárska kríza sa mm, dotkla hlavne výrobného sektora došlo k zníženiu o 9,2 v 2008 až 2014. V 2014 sa vo výrobe znížila zamestnanosť z výnimkou teda jedného členského štátu, 16-percentný pokles v celej EÚ, ale v tých krajinách to bolo ešte viacej. Napríklad v tvojom kráľovstve a Portugalsku to bolo viac než 30 pokles, pokiaľ ide o priemysel. Naše hospodárstvo sa e, pomaličky e, zviecha, ale je to oveľa pomalšie ako v iných častiach sveta pretože v roku 2014 e, výroba bola stále o 9 nižšia, než keď dosiahol ten vrchol v roku 2008. V niektorých oblastiach za konkurenciou zaostávame, napríklad neinvestujeme slušne do nových technológií. Naše spoločnosti do výskumu a vývoja investujú 80 z toho sa deje v priemyselnom sektore, takže celé tieto investície predstavujú iba 40 celkových investícií v USA. Nový prieskum poukazuje na to, že takmer polovica výrobných e, firiem nepoužívajú tzv. pokrokové technológie a ani do budúcna nič také neplánujú. Takže je to naozaj veľká výzva, s ktorou sa tu potýkame a aj v sektoroch, kde sme boli kedysi na prvých miestach, tak aj tam stojíme pod veľkými výzvami. EÚ je teraz na štvrtom mieste, pokiaľ ide o najinovatívnejšie regióny celosvetovo. Zaostávame za Južnou Koreou, USA a Japonskom. Napríklad v oblasti chemického priemyslu Európa stráca svoju komparatívnu výhodu e, vzhľadom na to, že americké firmy využívajú vedlicový plyn. Ale nejde iba o štatistiky, ktoré som teraz citovala. Chýba nám flexibilita. Dovolte mi, aby som vás poinformovala o relatívne nedávnej schôdzke. E, Naozaj to nebol veľmi príjemný zážitok. Veľmi veľká nadnárodná firma ma informovala, že má projekt, kde potrebuje 500 kvalifikovaných inžinierov na obdobie dvoch, troch rokov. A táto firma samozrejme pôsobí v jednom z hlavných členských štátov EÚ, zakladateľských štátov. No v členských štátoch eh, chcela nájsť eh, kvalifikovaný personál, chcela využiť eh, lokáciu v EÚ, ale nakoniec sa rozhodli, že e, do toho nepôjdu a že e, založia tento projekt mimo EÚ. Prečo sa tak rozhodli? Ide o to, že keby po tých dvoch, troch rokoch už všetkých týchto ľudí nepotrebovali, tak by nebolo um, možné, chyba flexibilita, nebolo by možné to riešiť. Čiže prišli sme takto o 500 miest pre kvalifikovaných inžinierov v EÚ. Uh, kto profituje z takéhoto niečoho v EÚ? Nikto. Čiže je potrebné, aby sme túto otázku riešili. Čiže uh, musíme hľadať nové prístupy a vždy sa zamyslieť nad tým, čo to znamená v praxi. Uh, Niektorí si možno myslia, že je potrebné zavrieť náš trh pred konkurenciou zo zahraničia, snažia sa uvalovať na nich, eh, pre nich nové prekažky. Ja chápem tento prístup, ale nemyslím si, že toto je eh, ten správny prístup. Eh, je potrebné, aby sme my znižovali náklady. Cieľom je, aby sme poskytli naozaj podporný rámec pre naše firmy, aby sa tieto mohli prispôsobiť, mohli rásť. Potrebujeme naozaj otvorený a integrovaný prístup k priemyslu. Takže tri body. Poprvé, musíme pomôcť firmám integrovať sa na e, trh, jednotný trh a do globálnych e, hodnotových reťazcov. Keď sa pozme to, ako dnes svet funguje, naozaj neexistuje snáď žiaden produkt, ktorý by bol vyrobený iba jednou jedinou firmou. Jedna firma v jednej fabrike na jednom mieste už nerobí všetko od dizajnu cez e, výrobu od A do Z. Rôzne časti produktu robia rôzne firmy v rôznych sektoroch a v rôznych lokalitách po celom svete. Najúspešnejšie firmy Eh, fungujú v reťasoch, eh, ktoré sú veľmi plynulé. Vďaka eh, technológiám sa už rozlišovanie medzi výrobkami a službami nedá urobiť celkom jasne. Prelína sa to, čo sú naozaj radikálne zmeny, ku ktorým dochádza. Poprvé, digitalizácia umožňuje výrobcom, aby reagovali na individuálne potreby zákazníkov bez toho, že by prišli o úspory z rozsahu. A toto sa nazýva customizovaná masová produkcia. Potom po druhé, pre firmy je jednoduchšie a ziskovejšie služby a e, produkty, výrobky dávať do balíkov a vplyva to samozrejme na celý, e, na celý biznis sektor. E, Výrobené produkty, výrobky sa ponúkajú s doplnkovými službami, napríklad automobilový priemysel je toho príkladom, auta sa individualizujú, Dokonca sa z nich stávajú jedinečné výrobky. Výrobcovia aut už nepredávajú iba auta, ale všetci vieme, že je tu aj servis, údržba, bezpečnosť a tak ďalej. Čiže výrobca aut nepredáva už iba auta, ale predáva služby mobility. A takto teraz svet funguje, týmto smerom sa vyvíja. Tiež to firmám umožňuje uh, získavať pridanú hodnotu v celom hodnotovom reťazci. Čiže musíme pomôcť spoločnosťam EÚ, aby boli súčasťou týchto hodnotových reťazcov, ale musíme zabezpečiť, aby sme boli lídrami v tých najproduktívnejších eh, oblastiach, tých, ktoré majú najväčšiu pridanú hodnotu keďže tovary a služby e, sú už tak veľmi prepojené, obmedzovanie služieb, či chceme alebo nie, obmedzovanie služieb e, bude mať negatívny vplyv na predaj výrobkov, čiže musíme odstraňovať prekažky ako na trhu tovarov, tak aj na trhu služieb. Druhá vec, o to nám ide, to je modernizácia priemyslu EÚ. E, potrebujeme pomôcť firmám, aby sa prispôsobovali. Musíme ich tomu motivovať, či už ide o digitalizáciu, či už ide o technológie, ktoré sú energeticky účinné, alebo príjmaním iných nových e, špičkových technológií. Máme naozaj mnoho európskych firiem, ktorým sa to už darí. Uvediem jeden príklad z oblasti digitalizácie. Ja som sa minulý týždeň stretla s firmou, ktorá pôsobí v oblasti big data a datovej bezpečnosti. Toto je naozaj veľmi dôležitá oblasť aj z hľadiska priemyslu. Táto firma poskytuje technické riešenia na ochranu priemyselných údajov pred nejakým nedovoleným e, vstupom tretich, prístupom tretich alebo pred vzdielaním. Je to jediná európska firma, ktorá naozaj ako rovný s rovným e, konkuruje štyrom americkým firmám na globálnej úrovni. Potrebujeme viac takýchto firiem. Ale čo potrebujú takéto firmy? Potrebujú naozaj jasné pravidlá, pokiaľ je využívanie big data a pokiaľ ide o open access, podporu otvoreného prístupu to znamená, že potrebujú aj personál, ktorý má potrebné zručnosti. No a tá firma naozaj poukázala, že jedna petina univerzitných absolventov pracuje teraz v na miestach, ktoré si nevyžadujú až e, takú vysokú kvalifikáciu. Čiže náš vzdelávací systém nefunguje. Naozaj chýbajú profesionálne oblasti IKT a toto je potrebné riešiť. Zrejme viete, že 1,5 milióna pracovných miest sa uvoľní v tomto roku v práve v oblasti IKT a ten výsledok bude naďalej e, viac e, frapantný. Musíme tiež zlepšiť efektívnosť všetkých našich zdrojov energie. Samozrejme, energiu je potrebné využívať efektívne. Toto je kľúčový princíp energetickej únie, ktorý naozaj v plnej miere podporujem. Znamená to aj zníženie emisí Musíme sa snažiť znižiť emisie nákladovo účinným spôsobom v úzkej spolupráci s priemyslom. Toto je podľa mňa to najdôležitejšie, pretože sa dá predpokladať, teda takto, e, predvídateľnosť je dôležitá pre náš priemysel. Nemusia vedieť, čo sa udeje v Európe o 5, 10, 15 rokov, takže predvídateľnosť. Ja si myslím, že nie je rozpor medzi konkurenceschopným priemyslom a takým, eh, ktorý dodržiava environmentálne zásady tak, aby sme dostali um, klimatickým zmenám a výzvam, ktoré s tým súvisia. Táto diskusia musí teda prebiehať v úzkej spolupráci s priemyslom. A na záver potrebujeme zabezpečiť dodávky energie, to je veľmi dôležité. Zachovanie energetického mixu je dôležité nielen pre náš priemysel, ale aj pre našu bezpečnosť, a to v neposlednom rade. Takže ak Európa naozaj chce byť dôležitým hráčom na globálnej úrovni, náš priemysel musí inovovať a vytvárať nové, pokrokovejšie technológie. Dovolte mi eh, uviezť ako príklady dva sektory. Ide o vesmír a obranu. Naozaj krátko už sa tu uvádzalo, že som bola minulý týždeň na podujatí týkajúcom sa práve obranného priemyslu. My máme Galileo a Kopernikus, tieto dva programy, ktoré sú naozaj veľmi konkurenceschopné a inovatívne. Vidíme tu, že dochádza k poklesu investícií do výskumu, výdavkov na výskum. Týka sa to aj obranného priemyslu, ale toto si nemôžeme dovoliť, ak naozaj chceme ostať lídrom a ak chceme naozaj plne využiť prínosy integrovaného vnútorného trhu. Tretou časťou je zaručenie priaznivého prostredia pre podniky. Myslím, že to je najširší, najširšia, najväčšia časť, pretože inteligentné technológie si e, vyžadujú vhodné prostredie. Pred pár eh, mesiacmi sme sa stretli eh, s riaditeľom firmy, ktorá vyrába lekárske zariadenia a jednotný trh umožnil tejto spoločnosti rozšíriť sa za hranice, ale na to, aby získal finančné prostriedky, museli odísť do USA. Ale samozrejme, dôležitá je tu deregulácia, lepšia regulácia a my to musíme skutočne sa tým zaoberať a preverovať to v rámci jednotlivých sektorov. Takže ako zrealizovať tieto prvé dva body. Poprvé musíme neustále hľadať možnosti rastu. No a kvôli tomuto namiesto jednej izolovanej stratégii priemyselnú konkurencieschopnosť sme umiestnili do centra politiky komisie. A tento mainstreaming znamená asi toľko, že všetky iniciatívy komisie so Máme tento priemyselný názor alebo pripomienky vo všetkých stratégiách, ktoré boli prijaté tento rok. Union strategy, capital market union, digital market and of course... To je to digitálny trh napríklad a ostatné a samozrejme naša stratégia pre jednotný trh do konca tohto roka. Potrebujeme stratégiu pre vnútorný trh, ktorá podporí investície, ktorá podporí inovácie, stratégiu, ktorá pomôže malým stredným podnikom a startupom a stratégiu, ktorá nezanedbáva spotrebiteľov, bez ktorých samozrejme žiadny trh neexistuje. Po druhé, neustále musíme sa snažiť o naj, maximálne najefektívnejšie využívanie finančných prostriedkov. Musíme zaistiť až to, že naša legislatíva funguje nejším lepším dodržiavaním, ale musíme prekročiť ešte aj tento rámec. Musíme spojiť všetky tieto elementy čo najefektívnejším spôsobom. No a preto chceme zmeniť mentalitu namiesto jednotlivých činnosti plánov, akčných plánov pre jednotlivé sektory. Máme jeden integrovaný plán, ale samozrejme s ohľadom na špecifika každého sektora. No a po tretie, čo je jednoznačné, musíme pracovať v partnerstve medzi podnikmi, podnikateľmi a komisiou. Ja neustále počúvam a opakujem, že už 8 mesiacov počúvam zástupcov podnikateľskej sféry ako aj spotrebiteľov, aby som získal prehľad o ich názoroch a rovnako potrebujem budovať partnerstvo medzi podnikmi a národnými vládami v členských štátoch, pretože veľká časť zodpovednosti za priemysel, veľká časť zodpovednosti nie sú oni práve, no a na záver potrebujeme partnerstva medzi inštitúciami EÚ no a preto som tu aj ja dnes. No a našou spoločnou úlohou je vytvárať podmienky na to, aby podniky dokázali využiť potenciál, ktorý máme. Čo najlepšie musíme využiť nástroje jednotného trhu, e, ktoré povedú k vytváraniu pracovných miest v Európe. Musíme Môže, dá sa to robiť, že budeme chrániť našich spotrebiteľov a súčasne budeme otvorení svetu, ale najdôležitejšie musíme počúvať zástupcov priemysel, priemyslu musíme chrániť priemysel, a potrebujeme silný, konkurencieschopný priemysel v Európe. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Madam Commissioner, for... Ďakujem pekne, pani komisárka, za vašu prezentáciu, za váš prejav na začiatok našej diskusie. The European Industry Agenda, Development and... Na začiatku diskusii o um, agende pre priemysel, implementáciu, rozvoj. Otvoríme diskusiu. A ako prvý dostanú slovo zástupcovia politických skupín. A ja by som chcel požiadať pani Nibler, aby sa vyjadrila v mene skupiny EPP. The floor is yours. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som najskôr chcela poďakovať pani komisárke. Najskôr by som chcela poďakovať teda komisárke za príležitosť, e, za to, že prišla sa porozprávať mne sa veľmi páči, že priemyselná politika v vašich rukách má takú vysokú hodnotu a že ste celkom jasne povedali, e, že sa budete snažiť o partnerskú spoluprácu s ohľadom na priemysel, podniky a v politike budete zohľadňovať samozrejme aj záujmy našich spotrebiteľov, našich občanov, ale dôležité je, ak chceme zabezpečiť, zabezpečiť pracovné miesta a konkurencieschopnosť v Európe, tak treba počúvať, čo najviac obmedzuje činnosť priemyslu a ako ďalej rozvíjať vnútorný trh tak aby naše firmy, náš priemysel v medzinárodnom prostredí, v globalizovanom svete sa dokázal presadiť. Takže ja sa teším veľmi na vaše konkrétne návrhy o tom, čo sa konkrétne plánuje, aké detaily zvažujete. Aj v parlamente sme už začali napríklad zaoberať sa programom REFIT, problematikou deregulácie, vy sa venujete ďalšiemu rozvoju digitálneho trhu, ako odstraňovať prekážky v digitálnom prostredí. Mnohí hovoria o priemysle 4.0, pričom ja stále celkom eh, neviem, kde by sme mali začať eh, v budovaní politického alebo legislatívneho rámca, tak aby eh, etablované malé a stredné podniky aj v digitalizovanom prostredí mohli získať väčšiu podporu, takže mohli by si sa vyjadriť k tomu. Myslíte, že v oblasti štandardizácie eh, by sa dal podporiť náš priemysel, alebo eh, by sme mali priniesť isté uľahčenie legislatívnymi návrhmi. Ja sa v každom prípade teším, že sa zobráte touto stratégiou s dôrazom aj na to, ako sa môže náš priemysel rozvíjať v globálnom svete. Ja mám ešte jednu otázku, vlastne, ktorá tiež spadá do vašej kompetencie, o ktorej ste dnes nehovorili explicitne, ale podľa mňa je dôležitá. To je otázka leteckej dopravy, vesmírneho výskumu, satelitov. Máme dva veľké projekty, Kopernikus a Galileo, ktorými sa zaoberá náš výbor a, a tieto dva projekty už intenzívne sledujeme. Na začiatku to bolo veľmi ťažké, zvažovali sme model PPP, potom to dostalo európsky charakter a myslím, že oba projekty sa teraz pekne rozvinuli a ja by som sa chcela spýtať, ako sa darí týmto dvom programom, ako sa budú ďalej rozvíjať. Plánujete počas vášho 5-ročného obdobia e, nejaké nové vesmírne programy, bude sa Kopernikus a Galileo rozvíjať ďalej ešte. A ja som bola spravodajkňou parlamentu eh, pre Space Industry Policy a objavila sa tam otázka, ktorú sme sa zaoberali aj na výbore, a totiž akú úlohu zohráva ESA, členské štáty a priemysel v budúcnosti, ako budú zohrávať úlohu v oblasti výskumu eh, vesmíru. A otázka je, či máte, či ste sa zamýšľali nad tým, ako sa dali lepšie ohraničiť úlohy jednotlivých aktérov. No a čo sa týka vesmenej infraštruktúry, tiež by som sa rada spýtala, a to už sa blížim k záveru, predseda. Ja by som chcel spýtať, čím zvažujete nové modely financovania, či niečo sme skúsili v prípade Galilea a Kompernikusa. Ja som sa zúčastnila vstupného podujatia komisie a veľkým záujmom som si vypočula plány v Číne, v USA, ako by sa mohli využívať satelitné štruktúry. Takže otázka je, či týmto smerom sa uberajú aj niektoré úvahy v Európe o spustení podobného programu a ako by to bolo financované. Takže ešte raz ďakujem za, všetko, za vašu prezentáciu a teším sa na diskusiu. Ďakujem pekne, pani Niebler. Angelika boli to 4 minúty, a to znamená pre každého zástupcu politickej skupiny 4 minúty pán Martán v mene SAD. Vy ste dali vašim kolegom možnosť hovoriť na 4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja sa pokúsim neprekročiť 4 minúty 30. Ja som si vypočul prejav pani komisárky a súhlasím s mnohým z toho, čo odznelo. Bohužiaľ, by som bol býval rád, keby ste nám boli povedali viac o tom, ako zvýšiť tie investície, pretože ich je málo. Hospodárska obnova ehm, dobre začala, ale bez dostatku investícií sme stále zraniteľní. Mňa by zaujímalo, či by ste súhlasili s revíziou pravidiel EÚ, pokiaľ ide o definíciu relevantných trhov. Vy ste hovorili o konkurencii opakovane. Podali ste, že konkurencia je celosvetová. Máme nástroje, ktoré máme od 80. rokov, čiže ne, neaktu, neaktualizujeme e, naše pravidlá. E, veľkí giganti ako napríklad Airbus e, majú veľké problémy. Je tu mnoho ďalších európskych firiem, ktoré toto požadujú a kritizujú. Ďalšia vec je potom mať politiky, aby sme mali naozaj rovnaké podmienky pre všetkých v med- medzinárodnej konkurencii, internej a externej, pretože aj tu sú veľké rozdiely Ďalej ste hovorili o tom, že chýba flexibilita v Európe. Rád by som na to reagoval, som taký trošku zmetený, pretože by sme sa mohli pozrieť na náš sociálny model. Napríklad v Európe práva pracujúcich eh, súvisia eh, s mm, zmluvami ak by ste chceli, aby zamestnanci pracovali na takých miestach, ako ste spomínali, 2-3 roky a tak ďalej, možno by bolo potrebné dať im určité garancie, eh, aby eh, sa situácia zmenila, pretože naozaj je tu veľká nedôvera, pokiaľ ide o trh práce a jeho fungovanie. Je tu také novum, teda funguje to už zo pár rokov, že kapitál nechce eh, príjmať žiadne rizika a tie eh, rizika eh, tie sa potom obracajú proti zamestnancom, napríklad Junckerov plán, tam ide o ubezpečenie investorov, trhov a tak ďalej. Máme garančný fond, ktorý bude pomáhať investorom, čiže my provezme za vás rizika, čiže možno by bolo dobre takéto niečo prijať, aj pokiaľ ide o trh práce. Ďalej ste teda veľa hovorili o firmách, hovorili ste o, o e, tom kapitále, to je v poriadku, ale e, čo ľudia, muži a ženy, teda e, personál, sociálny dialog je jeden z faktorov tvorby bohatstva v podnikoch. A ešte ďalšia vec Vidíme, že firmy teraz musia obstáť v medzinárodnej konkurencii a darí sa to takým, ktoré investovali. Vy ste vravili, že chýbajú investície, ale vidíte, že tieto firmy investujú aj do ľudských zdrojov a na toto nie je možné zabúdať. Čiže áno, viac e, istoty pre firmy, áno, ale možno taká korelácia medzi istotou pre firmy v súvislosti s našim sociálnym modelom, e, s tou e, pracovnou zmluvou. Trošku veci pozme oceniť. A vy ste ďalej poukazovali na to, že chýbajú investície do vývoja a výskumu, čiže čo vy plánujete urobiť v tejto oblasti, aby e, sme tu e, mali situáciu, kedy veľké firmy budú investovať koľko treba, lebo celosvetovo naše investície sú veľmi nízke, Čína naopak e, neustále prikladá, čiže 2% Eh, minimálne eh, by mali ísť do výskumu a vývoja. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne, kolega. Ďakujem pekne. Znamená eh, pre dámy 4,5 minúty a pre pánov 4 minúty. To ste vy navrhli, tak som to pochopil. Ďakujem pekne kolega Fox v mene EKR. Ďakujem pekne predseda. Pani Bienkovská, vítam vás, vítam vás na našom zasadnutí. Ďakujem pekne, že ste prišli. Na úvod by som chcel poďakovať našim kolegom za to, eh, to, že ste vyšli. No a počul som, že britskí konzervatívci vás nebudú chváliť, ale nech sa páči. No a, a eh, tu celný kódex a preto som sa stretol s vašim kolegom a, eh, dvakrát, no a tento problém bol vy, vyriešený. A, takže a, pomohli ste jednému malému podniku a ďakujem pekne za to. No a týka vašej prezentácie, ste hovorili o pomoci malým a stredným podnikom a to vítame. Ale ja som počul mnoho pekných slov, ale málo konkrétnych krokov. A preto ja vám odporúčam, aby priemysel a podniky malé a veľké si nevyžadovali veľké plány z Európy. Oni potrebujú, aby mohli zamestnávať ľudí, vytvárať pracovné miesta, prosperitu a rast pre nás všetkých. A ja myslím, že problém je príliš veľa Európy a nie príliš málo. Na vaše oddelenia a komisie ako celok eh, by nám mohli urobiť eh, radosť tým, že budú rušiť legislatívu a nie, že budú neustále predkladať ďalšie komplikované iniciatívy. Rád by som sa spýtal otázku, ktorú som sa vás spýtal aj na vašom vypočutí pred 12 mesiacmi, keď som sa spýtal, aký legislatívny akt európsky by, bol by ste najpravdepodobnejšie zrušili. Vás nič nenapadlo vtedy. Pani komisárka, už ste takmer 12 mesiacov komisárkou a ja dúfam, že sa vám podarilo nájsť minimálne jeden legislatívny akt, ktorý by ste mohli zrušiť. Mohli by ste mi povedať, ktorý to bude? Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom bude kolega De Baker v mene Alde. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Aj jej mám pár otázok. Ďakujem pekne, pani komisárka, za list, ktorý ste napísali výboru. A ja si tiež myslím, a ja to vždy hovorím tak vtipne, že vaše generálne riaditeľstvo píše najlepšie biele knihy, zelené knihy, najlepšie listy, ale v konečnom dôsledku je dôležitá implementácia. A ja sa chcem spýtať jednu konkrétnu otázku. Viete, že v mnohých politických iniciatívach, o ktorom ste hovorili v svojom liste, vyžadujete pomoc, podporu v oblastiach, eh, kde väčšina kontroly, väčšinu kontroly majú členské štáty. Ja chcem pýtať, aký, aký podaní máte, ako viete s nimi lepšie spolupracovať, tak aby dospeli k nejaké legislatívne. No a pán Fox povedal, že možno potrebujeme menej Európy. A ja musím povedať, že akýkoľvek legislatívny akt, ktorý príjmeme my, sa musí schváľovať v členských štátoch, vrátane toho vášho, No takže ja sa chcem spýtať, kde hľadať tú skutočnú pridanú hodnotu Európy pre členské štáty. Takže ja sa pýtam, ako chcete presvedčiť členské štáty a jedna z kľúčových záležitostí v priemyselnej politike je samozrejme energetická politika. A viem, že to nie je vaša hlavná kompetencia, ale má to obrovský dopad na to, ako, ako si zachová priemysel konkurencieschopnosť na medzinárodnom poli. Máme návrh energetickej únie, ako to hodnotíte, hľadiska priemyslu. Po druhé, e, pripravujeme, komisia pripravuje nový návrh na ETS, čo bude čo spôsobitejšia e, rozsiahlu debatu v našom výbore. A v vašom liste sa to nespomína. Čo by sa malo robiť lepšie v porovnaní so systémom, ktorý existuje teraz, na to, aby sme e, vyvážili fakta, greeningu nášho hospodárstva s udržaním hospodárskej konkurencieschopnosti našich podnikov. Možno jeden návrh by mohol byť, že vidíme, že mnohé spoločnosti, ktoré e, veľa investovali a majú najmodernejšiu techniku, technológiu, musia kupovať dodatočné práva na trhu, e, tak aby dodržiavali súčasný systém. Je, existuje nejaká možnosť, aby títo ľudia boli kompenzovaní v novom ETS, tak aby sme zaistili, aby si nemuseli kupovať dodatočné práva, aby mohli si zachovať vyššiu konkurencieschopnosť na medzinárodnom poli ako predtým. A posledná otázka, ktorú mám, súvisí s existujúcou platnou legislatívou. Vidíme, že v hospodárstve sa mení veľa veci. Naša spoločnosť je čoraz viac založená na službách a to zohráva, zohráva úlohu aj v priemysle. No a Preto sa pýtam, no vidíme, že bráni tomu legislatíva národná alebo európska. Môžete si nám povedať, že čo sa tu deje, aké sú vaše priority, pretože veci sa menia a myslím, že naši roznosť občanov musíme zaistiť, aby nové spoločnosti, často tie najmenšie, mali manevrovací priestor, aby mohli rásť a aby mohli poskytovať nové služby našim občanom. Myslím, že toto je na teraz všetko a teším sa na konkrétne odpovede. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega, za vaše otázky a pripomienky. A slovo teraz dostane kolega Butikofer v mene skupiny zelených. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka, za vašu prezentáciu. V našej prezentácii zazneli, zaznelo mnohé, s tým ja a pravdepodobne všetci z nás súhlasia. Napríklad ešte pripomienka o tom, že nemôžeme zaspať na Vavrínoch a, a treba si uvedomiť, že v svete existuje veľmi tvrdá konkurencia, dosti inovácií a iných elementoch a priemyselného rozvoja. Súhlasím, alebo minimálne ja súhlasím, že nesmieme mať stratégiu takú, ktorá zatvára dvere. Súhlasím s integráciou dohodnotových reťazcov, s podporou inovácií. Ja súhlasím s takou síl. To nie je nová politika, pretože predchádzajúca komisia Barozo 2 som oznámení o priemyselnej politike z roku 2011 už právom mala dať túto stratégiu. Ja dúfam, že vy v tom budete ešte pokračovať. Ale mne chýbajú politiky a konkrétne črty. Mne chýba nejaká myšlienka, ja som nepočul nič napríklad o tom, ako môžeme vyriešiť dôležitý politický problém, že zatiaľ čo potrebujeme európsku priemyselnú politiku. Nemáme kompetenciu pre európsku priemyselnú politiku, takže musíme spolupracovať s členskými štátmi a otázka znie, ako zmobilizovať členské štáty, napríklad pre modernú pokrokovú inovatívnu technológiu je mnohé členské štáty, štátom o nič nejde. Ako prilákať členské štáty, aby sa vytvoril spoločný rámec zmeny v Európe k lepšiemu. Ja sa obávam, že tak ako povedal pán Fox, krásne slova nepomôžu ani malým a stredným podnikom, ani nikomu inému. V niektorých veciach, pani komisárka, s vami nesúhlasím. Ste viackrát hovorili o priemyselnej konkurencieschopnosti. Ale nespomenuli ste vôbec to, že tento výbor minulý rok, aj parlament sa dohodol minulý rok na tom, že budeme podporovať politiku, ktorá skombinuje konkurencieschopnosť a udržateľnosť. Vy ste povedali, že nie je rozpor medzi konkurencieschopnosťou a ochranou životného prostredia, ale to platí len vtedy, keď oba, oba faktory zohľadníte to isté platí aj pre sociálne otázky. No a vy ste nespomenuli environmentálne inštitúcie, nespomenuli ste odbory zástupcov zamestnancov. Myslím, že oni k tomu musia prispieť, keď sa na to pozrieme za inovatívneho hľadiska. Tak inovácie sú jedným z najväčších majú najväčší potenciál na raste, na rasta eh, priemyslu. Dôležité sú tam zamestnanosti eh, a zamestnanci, takže treba s nimi hovoriť a nielen počúvať niektorých. Ja som dnes do obeda skutočnil konferenciu so Sezimo o efektívnej výrobe a oni chcú, aby boli stanovené štandardy a regulácie na podporu ich podnikov. Čiže ja keď som si ich vypočul, ja keď som si vypočul malé a stredné podniky, ktoré tvrdia, že napríklad nemôžeme zrušiť všetky prekážky službám, pretože niektoré z týchto prekážok sú dôležité pre nás ako malé a stredné podniky. No a preto myslím, že by sme mali byť špecifickejší, čo sa týka politik. Ja nevidím tú novú filozofiu, ja som nepočul žiadny nový prístup. Ak nemyslíte, že zrušenie udržateľnosti bude vašim charakteristickým znakom. Dúfam, že to tak nebude. Ďakujem pekne, kolega. A nasleduje kolega Sinikiotis, menej GUE. Ďakujem. Pán predseda, vítame pani Bienkovskú v našom výbore. Už vypočuli sme si tu mnohé veci, no a podľa nás, pokiaľ nevidíme príčiny krízy, a deindustrializáciu. Príčiny to, sú, to je predsa šetrenie, politika šetrenia, ktoré sa naďalej propaguje v členských štátoch. No a takáto politika vedie k úpadku hospodárstva. Je to proti rastu a proti priemyslu. My sme na juhu Európy, máme tam skutočne obrovskú deindustrializáciu, došlo tam k poklesu investícií a porušujú sa základné práva zamestnancov. Taktiež zatvárajú e, tisíce malých a stredných podnikov, aj tam e, mnoho nezamestnaných, takže je treba podporovať integrovanú e, priemyselnú stratégiu. Je treba čeliť nezamestnanosti, predovšetkým nezamestnanosti mladým. Je treba vytvárať nové kvalitné pracovné miesta, ktoré budú e, bezpečné, budú dôstojné. No a treba vytvoriť udržateľný rast. Ja si myslím, že takýto program pre európsky priemysel bude mať určitú hodnotu, pokiaľ uvidíme, aká politika viedla k tým problémom, ktoré momentálne máme. Máme tam, e, teda mali sme liberálnu politiku. V budúcnosti by sme mali predovšetkým navýšiť mieru verejných investícií a členské štáty by mali byť podporované Európskou úniou, tak aby teda robili takéto verejné investície. No a ďalej EÚ by mala preskúmať politiku štátnych dotácií. To by mali robiť všetky inštitúcie. Takéto dotácie totiž európsky priemysel a jeho pozíciu zhoršujú v porovnaní s ostatnými priemyslami v globálnom meradle. A ďalej, k tomu, čo povedali kolegovia z EKR a z ALDE. My nechceme menej alebo viac Európy. Mali si diskutovať o tom, ako chceme Európu. Chceme Európu, ktorá bude sociálnejšia, ktorá bude podporovať rast, tak aby sme zaručili održiavanie ľudských práv. A pani Bienkovská, nechápem, aký príklad nám tu dávate. Priemysel 500 vysoko kvalifikovaných inžinierov, ktorí hľadal ten podnik. Aký zmysel mal tento príklad? Budeme teraz podporovať takúto mentalitu, pretože takáto mentalita vedia len ďalším problémom. To znamená, že vytvoríme udržateľné e, miesta a pritom budeme porušovať práva zamestnancov? Presne to predsa nechceme, pretože taký priemysel by sa zakladal na nesprávnom základe stal by iba na vratkých nohách, nemal by pevný základ e, dobrých práv zamestnancov na základe e, kolektívnych zmluv. Takže vidíme, že sa tu propagujú určité opatrenia v krajinách, ktoré prechádzajú krízou. Sú to opatrenia, ktoré by mali pomôcť aj finančnému sektoru, avšak nevidíme tu žiadne opatrenia zo strany komisie na podporu priemyslu, predovšetkým v krajinách, ktoré čelia kríze. Pani komisárka, hovorili ste o inovácii a o výskume a zároveň vidíme, sme svedkami zniženia fondov pre oblasť výskumu, nových technológií a inovácií. A ešte na záver otázka. Aké opatrenia budú zavedené preto, aby mikropodniky a malé a stredné podniky mohli čeliť nekalej hospodárskej súťaži? Keď potom príde zmluva o transatlantických e, investíciách, dohoda TTIP, pretože táto dohoda odstráni reguláciu a tieto podniky, predovšetkým malé a stredné, budú mať v Európe veľké problémy. Ďakujem. Milý kolega, ďalej bude hovoriť kolega Borelli za EFDD. Ďakujem za slovo. Takže Pani komisárka, mňa by e, teda... Pozrieme sa na prílohu. V tretej e, sekcii, tej prílohy, kde sa hovorí o e, ovzduší, v podstate prostredí priaznevom pre podniky. Tam sa teda hovorí o tom, ako to bude vyzerať pre malé a stredné podniky. Píšete tam pekne, ale mňa by zaujímalo, Prečo nehovoríme o implementácii európskych nástrojov, ktoré už máme k dispozícii? Napríklad nástroje, ktoré už sú celkom účinné a mohli by e, v podstate pomôcť na trhu malým a stredným podnikom. A tým pádom by tieto podniky nemali takú potrebu si požičiavať. Komisia povedala, že do marca 2016 prídu nové návrhy týkajúce sa malých stredných podnikov. Mňa by zaujímalo, čo nám komisárka povie e, k tomu, čo príde ďalej. A myslím si, že smernica, ktorú sme mali v roku 2013, e, zaviedla e, teda oneskorene po 30 dní v oblasti verejnej správy, teda maximálne 30 dní, ale v Taliansku sa to nedodržiava a už tam máme určité veľké problémy. Skutočne tie platby sú vážne oneskorené a predovšetkým v Taliansku sú to platby v oblasti verejnej správy. 67 talianských podnikateľov ktorí sme sa opýtali, povedali, že nevideli žiadny pozitívny dopad tejto smernice a taktiež to podkopáva dôveryhodnosť Európskej únie. Druhá otázka z mojej strany. Čo sa týka jednotného európskeho patentu, to je niečo, čo už sme hovorili. Týkalo sa to e, podnikov, to je z druhých stran 28 členských štátov, avšak čo sa týka nákladov na patent a taktiež na údržbu, tak tie sú veľmi vysoké. Na malé stredné podniky by e, uprednostňovali trochu zemepisne obmedzenú ochranu. Ďakujem. Ďakujeme a teraz pani Barbara Kapel, ktorá je tu medzi nami dnes prvýkrát za Európu národov a slobod. Takže toto je nový názov politickej skupiny. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani komisárka. Skutočne ďakujem za vašu prezentáciu. Myslím si, že som rada teraz, že ste takto zaangažovaná, že chcete pomôcť európskym podnikom, európskemu priemyslu, hospodárskej súťaži. No a vy ste teda o tomto hovorili o tom, e, v tom liste, o ktorom sa tu už dnes hovorilo, hovorilo sa tam o e, e, v podstate hodnotovom reťazci, ktorý je treba implementovať Máte pozitívnu, dobrú víziu pre Európu, to podporujeme, želám vám veľa šťastia pri implementácii. Ďalej druhý bod, o ktorom ste hovorili ako o hlavnom bode, takže mainstreaming, to znamená zohľadnenie e, tých kon- konkurencieschopností e, v rôznych oblastiach, to je taktiež dobré, je to podporené dopadovými štúdiami a myslím si, že Talensko predsedníctvo sa na tom intenzívne pracovalo. Takže dnes bolo zverejnené interviu v obchodnom, obchodných novinách, kde sa hovorilo, že dôležitosť digitalizácie je skutočne vysoká, keď si uvedomíte, že eh, v podstate odbor IKT rastie extrémne rýchlo, oveľa rýchlejšie než ostatné sektory. Takže hovorili ste I think it works now. I... Myslím, že už to funguje. Stal sa zázrak. Takže interviu rozhovor o obchodných listoch, kde sa hovorilo o tom, kde ste hovorili o tom, že digitalizácia je dôležitá, hovorili ste o tom, že nie je dobrá prílišná regulácia, taktiež e, podmienky priaznivé pre, pre e, podniky, to je dôležité. A sú politické oblasti, ktoré sú v Európe veľmi dôležité. Hovorí sa o reindustrializácii, ktorá mala dosiahnuť 20 e, e, mal 20 do roku 2020, takže to percento konkrétne nie je až také dôležité, ale treba sa pozrieť na výrobu a vytváranie hodnot v Európe, to treba podporoviť. Áno, s tým súhlasím, ale aká je realita? Vy ste tu dnes predostreli pár príkladov, ktoré ukázali, že v, rea- v skutočnosti to vyzerá často úplne ináč a často v konkrétnych členských štátoch. V minulých rokoch e, máme o 17, sme dospeli k tomu, že máme o 17 nižšiu e, zamestnanosť, taktiež e, tu máme obrovské zdanenie, taktiež máme príliš vysoké ceny energií, v napríklad s Japonskom, s USA. A Taktiež e, ste hovorili o výskume a vývoji, tam taktiež e, sa to zhoršilo. Takže ďalej v digitálnej oblasti e, pracovné miesta, tam sú obrovské medzery, takže potrebujeme tam na tom zapracovať, čo týka financovania. Prístup k ku kapitálu je čoraz žiadanejší, avšak je čoraz horší. Takže toto viedlo k tomu, taktiež v súčinnosti s krízou, že e, veľmi klesla miera investícií v Európe. Takže aké opatrenia, okrem tých, o ktorých ste hovorili, aké konkrétne opatrenia chcete zaviesť, aby ste v globálnom kontexte podporili konkurencieschopnosť Európy, predovšetkým e, v porovnaní teda s japonskom s Južnou Koreou, s Čínou, s USA. No a ako hovorili aj predrečníci, aké opatrenia chcete zaviesť, ako chcete motivovať členské štáty, aby prispeli k tomu, vytváraniu dobrých rámcových eh, podmienok, aby v podstate zapracovali na konkurencieschopnosti Európy, čo sa týka daní, zdanenia, cien energie. Čo, to, čo s tým chcete urobiť napríklad v Rakúsku, eh, pokiaľ eh, chcete zažiadať o nejaké dotácie napríklad na energetické vedenie, na vedenie E, takto žiada 33 mesiacov, čo presahuje v podstate tú stanovenú lehotu. Takže čo s tým chcete robiť? Ďakujem. Ďakujem. To bol asi najdlhší to bol najdlhší prejav, ale prerušilo ma to. Takže som potom musela začať znova, ale v poriadku, nič vám nehovoríme, nič sa nestalo pani Biekovská sa teraz vyjadri k vašim otázkam, pretože na každý prejav to bolo tak 3-4 otázky, takže ich bolo dohromady dosť. Je treba, aby teraz sa vyjadrila a potom príde druhé kolo pripomienok a otázok. Takže pani komisárka, ďakujem. Pôjdem jednu po druhom, ale pokiaľ sa otázky opakovali, tak teda to zostručním. Niektorí vážení poslanci ste hovorili, sa pýtali na to, aké konkrétne opatrenia a na aké konkrétne témy, na akých konkrétnych témach pracujeme. Takže poprvé, chcem zopakovať, že chcem mať čo najmenej legislatívnych návrhov. Moje oddelenie v podstate bolo to, ktoré vykázalo najväčší počet stiahnutých návrhov. Snažili sme sa zistiť, na ktorých návrhy bol najlepšie pracovať v nasledujúcich mesiacoch. Takže budeme pracovať predovšetkým na cezhraničných otázkach, pretože priemysel je dôležitý pre Európu. No a ten priemysel je postihnutý fragmentáciou, že tu máme národné hranice, ktoré prerušujú priemysel a ďalej presadzovanie pravidiel. To je treba podporovať. Už som o tom hovorila, že vykonávanie alebo presadzovanie súčasnej legislatívy je veľmi dôležité. Normy, čo týka tovaru aj služieb, je taktiež dôležité ďalej. Čo týka vesmíru, tak tam máme dva prioritné programy, Galileo a Copernicus. Práve sme spustili ehm, úspešne e, teda ďalšiu fázu Koperniku a Galileo do roku 2020 mal byť plne funkčný. Je to civilný e, projekt, teda nevojenský. Ale je taký dôležitý pre našu bezpečnosť. Pani Nibler sa pýtala na našu spoluprácu s Európskou vesmírnou agentúrou ESA. No, tak to kolísalo v priebehu rokov a myslím si, že väčšinou tá spolupráca bola dobrá. My sme členom agentúry ESA, rovnako ako niektoré členské štáty EÚ a iné tretie krajiny. No a platíme do rozpočtu ale veľkú časť prostriedkov, takže s nimi chceme mať dobré, dobré kontakty. Chceme, aby skutočne plnili svoje stanovené úlohy. Samozrejme, nie je dostatok investícií, áno, tu by som chcela sa obrátiť aj na vás, pretože pri, v rámci príprav EFSI máme pár tisíc projektov zo strany členských štátov a 10 z nich je v oblasti priemyslu. A ja by som chcela nové priemyselné projekty, nie len týkajúce sa infraštruktúry, ale aj priemyslu. A prednedávnom to bol iba jeden jediný projekt, teraz ich je 10. Ale napriek tomu to nie je veľa, keď to porovnáme s tým, nakoľko je dôležitý európsky priemysel. Takže v podstate toto je vaša úloha. Čo sa týka kontaktu s členskými štátmi a vašich otázok, tak Áno, na eh, Rade pre konkurencieschopnosť eh, ja som v kontakte s členskými štátmi a nefunguje to tam úplne 100%, ale ja sa budem snažiť. Budem spolupracovať s luxemburským predsedníctvom, s ďalšími predsedníctvami. Teraz teda nastúpe nové predsedníctvo Diula. Budeme mať, eh, dúfam, dobrú spoluprácu, ešte lepšiu, ktorá preniesie ešte lepšie výsledky. A ďalej poviem niečo e, k tomu, ako sa budú tieto premyselné projekty financovať z EFSI. Je to šanca pre európsky priemysel, napríklad program, e, projekt energetickej účinnosti. To ma tak spontánne napadá, keď sa zamyslím na touto oblasťou. Ale takých návrhov zo strany členských štátov nie je veľa. A taktiež zaznelo pár otázok ohľadom toho príkladu, ktorý som uviedla Takže mne pár podnikov referovalo v súvislosti s flexibilitou, že eh, teda nedbáme dostatočne na sociálne otázky a tak ďalej. tie sme to diskutovali v rámci kolegia. No ale je treba dbať na to, čo nám hovoria podniky, že v Európe nie je dostatok flexibility. Pokiaľ existuje šanca eh, získať pár stoviek kvalifikovaných pracovných miest na niekoľko rokov, 3, 4, 5 rokov, tak stále je lepšie, nech sú v Európe. Samozrejme doprevádzané e, pracovnou stabilitou, než aby tie pracovné miesta e, vznikli v Číne alebo v USA a nie u nás. Takže tak tom ďalej, čo týka e, vzdelávania, tak e, o tom taktiež firmy veľa hovoria. Nie je dostatok e, vzdelaných, vyškolených pracovníkov. A toto je dôsledok toho, ako fungujú naše školy, naše univerzity. No a čo týka výskumu, vývoja, taktiež tu zaznelo pár otázok Nuž, v európskych bankách je veľa peňazí, ale čo sa týka firiem, tak toto sú také v podstate tradičné peniaze pre firmy. Banky absolútne nechcú postupovať žiadne riziko, nechcú financovať inovatívne spoločnosti. Inovatívne spoločnosti musia financie zohľať mimo Európu a jeden z našich cieľov je zmeniť práve toto musíme získať širokú škálu finančných nástrojov, ktoré potom boli prezentované na e, kapitálovom trhu. My predsa nie sme hlúp, hlúpejší než e, iné regióny sveta. Tak prečo tu máme ten strop v Európe 2 milióny eur? toľko môžu firmy získať. A keď sú viac, tak musia asi tie peniaze zohnať mimo Európy alebo mimo EÚ. Ďalej, pán Fox. Áno, pracovné miesta vytvárajú firmy, nie verejná správa alebo niekto iný. Takže áno, chápem, čo hovoríte o tom, že je treba nižšiu mieru regulácie, nižšiu administratívnu záťaž, menej prekážok. My by sme si mali vypočuť opäť firmy, nastaviť ucho priemyslu a vidíte, že sme skutočne siahli obrovské množstvo regulačných návrhov. No a taktiež nemám rada nejaké velikážské dokumenty a megalomanské plány, ale chcem povedať, jednu vec. Ešte nie som v úrade teda rok, zatiaľ 8 mesiacov, takže áno, môžeme niečo spísať, ale posudzujte mňa a mojich, môj tím podľa toho, čo splníme, čo sa nám podarí splniť. Čo sa týka priemyslu, veľkého priemyslu, tak oni majú dlhodobé investičné plány. potrebujú, potrebujú preto stabilitu a predvydateľnosť legislatívny legislatívy. Nemôže sa stať, že sa im niečo podarí a my medzi tým vymyslíme nejakú novú legislatívu, ktorá im ten cieľ ešte viac oddiali. Ďalší ste hovorili o malých stredných podnikoch. Problémy malých a stredných podnikov pochádzajú taktiež z národnej legislatívy, e, z e, nejakých daňových otázok a tak ďalej. No a často teda sú problémom tie národné zákony a nie európska legislatíva. Ale ja sa budem snažiť prechádzať sektor po sektore. Prvým bude chémia. Neviem teda, či sa to podarí, ale pokúsim sa. Chémia, chemický sektor, ten, tam skutočne tá legislatíva je veľmi detailne predpísaná, takže to je treba riešiť. Ďalej, pán Butikofer, ako, Butikofer, ako mobilizovať členské štáty? Takže, pekne po poriadku. Nehovorila som Hovorila som o udržateľnosti a konkurencieschopnosti v oblasti priemyslu. To je niečo, na čom je treba pracovať. Samozrejme, si vypočujeme postupne všetky, všetky strany zúčastnené. Máme e, skupina vysokej úrovni pre e, priemysel náročný na energiu. Tam sú napríklad e, teda predstavitelia priemyslu, odborov, ale aj mimovládnych organizácií, takže to nie je len priemysel, je to um, široká skupina ľudí, strán, ktorí majú čo povedať k týmto témam udržateľnosti, konkurencieschopnosti a budem úzko spolupracovať s členskými štátmi, taktiež v rámci Rady pre konkurencieschopnosť a dúfam, že teda zmeníme štýl práce, pretože teraz, ako už som povedala, to nefunguje úplne 100%. Potrebujeme lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami a taktiež medzi jednotlivými členskými štátmi, pretože, tak ako to vidím teraz, ešte neunavierými očami, je ťažké dosiahnuť nejakú dohodu na úrovni rady. Bohužiaľ, On state aid policies I will, I will... Pokiaľ ide o štátnu pomoc, na to odpoviem písomne. Štátna pomoc a energia sú ale dve témy. A komisár Kanete, to je jeden z mojich hlavných partnerov, štátna pomoc a energia, toto sú veci veľmi relevantné pre priemyselnú politiku a naozaj musíme veľmi úzko spolupracovať. Pripravujeme dokument, kde navrhneme nejaké riešenie, pokiaľ ide o štátnu pomoc z hľadiska priemyslu. Je to dôležitá perspektíva, nielen v tomto prípade, ale aj všade inde. A za tých 8 mesiacov sme dosiahli úspech v tom zmysle, že sme zmainstreamovali priemysel vo všetkých sektoroch a politikách EÚ. Čiže aby sa priemyselné hľadisko, hľadisko priemyslu zohľadňovalo vo všetkých stratégiách, vo všetkých dokumentoch komisie, aby sa teda priemysel za každým bral do úvahy a zohľadňoval. On on financial instruments i have said maybe, maybe one word, uh, one word, word on unitary patent. jednotný patent na to sa niekto pýtal je to vec o ktorej sa hovorilo vo výbore select v patentovom úrade a niektoré štáty zaujali dosť paradoxné stanovisko Tie ročné poplatky na obnovenie patentu sú dosť vysoké, chcú dosť vysoké poplatky. Ja som ministrov kontaktovala, pretože niekedy členské štáty, ktoré sú naozaj pro jednotný trh, pro slobodný trh, tak chcú napriek tomu vysoké obnovovacie poplatky. No teraz nemôžem navrúť žiadne konkrétne riešenie, ale tie dôvody v pozadí sú také, že tieto poplatky sa rozdeľujú medzi Európsky patentový úrad a tie národné. A tie národné chcú vysoké obnovovacie poplatky. Neviem, aké je to rozhodnutie, padlo iba dnes, ale aj o tom vás môžem poinformovať písomne ak tie poplatky nebudú relatívne nízke, možno aj odpustenie pre malé a stredné podniky, tak to bude škoda. Ďakujem. Uh, uh thank you very much, Madam Commissioner. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz ďalší rečníci, ktorí sú zapísaní. Ja by som snad navrhol, tá teda nie snáď, ale navrhol by som, aby ste sa obmedzili na dve minúty, lebo na zozname mám 10 mien. Do 5. by sme to chceli vybaviť. Takže ešte zopakujem dve minúty na rečníka. Ako prvá pani Komi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakovala aj pani komisárke za to, že prišla. Takéto schôdzky sú pre nás naozaj veľmi užitočné. Ja by som sa chcela zamerať na špecifickú otázku. Článok 7 návrhu nariadenia ide o kontrolu trhu. Toto je moja doména a mám dve krátke otázky v tejto súvislosti. Pokiaľ ide o nábytkárstvo a šperkárstvo, toto sú sektory, ktoré by mali byť súčasťou tejto smernice, ale rada je proti. aby teda neboli súčasťou úpravy Made in. Spotrebitelia by to ale chceli, oni by chceli byť schopní posúdiť, odkiaľ tieto tovary pochádzajú, teda aby tam to made in bolo uvedené aj v prípade teda nábytku a šperkov. Takže aké je vaše stanovisko, prosím? Okay, sorry. So I was just listening because it's so, so short. Sorry, madam. Nečakal som, že budete hovoriť tak krátko. A teraz dostala slovo pán Girek, nech sa páči. O, ďakujem bardzo. Pani komisár. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Reindustrializácia podľa mňa vychádza z vytvárania firiem, ktoré budú produkovať po celom území EÚ, veď miesto na tom máme v rámci outsourcingu by mohli vstúpiť do rôznych etáp technologického procesu a naozaj môže sa komplikované a inovatívne produkty, ktoré budú toho výsledkom. Keď ale začnú pôsobiť na trhu, tak e, sú vystavení konkurencii veľkých korporácií. A to sú tí, ktorí vlastne spôsobili deindustrializáciu v Európe. Majú veľmi silnú finančnú moc, korporácie, ktoré sú vlastníkom mnohých patentov, držiteľom mnohých patentov, licencií majú laboratória, takže sú všemožne vybavené. Takže moja otázka na vás, ako tým malým a stredným podnikom pomôcť? Ako im umožniť presadiť sa Nemôžeme predsa umožniť, aby kapitál rozhodoval o podpore investícií inde. Musia podporovať lokálne investície. Naozaj sa všetko má diať v rámci jedného reťazca. Ako ste to vy navrhovali? Neviem, sú predsa aj produkty, ktoré sa neprodukujú až tak komplikovane. Na to je možno potrebný jeden jediný závod. A toto potom uspokojí lokálny dopyt. Nemusí preto všetko fungovať reťazcovo. Ďakujem. Ďakujem pekne. No, aby sme nemuseli prepínať kanály, dám rovno slovo pani Vybackej. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa vám poďakovala, pani komisárka, za ten pokus o uplatnenie holistického prístupu na problematiku priemyslu. Ja by som sa chcela vedieť k inováciám, najnovšie prieskumy v tejto oblasti, Naozaj e, je to veľmi reprezentatívne, pokiaľ ide o respondentov. Náklady inovácií sú 60 na prekážka a 70 podnikov vníma tieto náklady ako prekážku pri implementácii nových technologických procesov. Nedostatok vlastných prostriedkov 46 neistota, pokiaľ ide o dopyt 32% a nedostatok externých finančných zdrojov 32%. S tým súvisí moja otázka. Vie sa, že existujúce nástroje ako COSME, nástroj pre malé stredné podniky, ďalej Horizon 2020. Veď to všetko je komplikované hlavne pre malé a stredné podniky, takže chce komisia nejako zdokonaliť tieto nástroje, prípadne zaviesť nové. Zamýšľa komisia obrátiť sa na členské štáty, aby zjednodušila procesy reštrukturalizácie, aby podniky naozaj mali možnosť tej druhej šance, aby sa prekonal strach z porážky, strach z neúspechu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz by som dal slovo pani Verle, nech sa páči. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani Vienkovská, že ste prišli, za ten prehľad, ktorý ste nám poskytli a za to úsilie v celej komisii koordinovať oblasť priemyslu. To je podľa mňa dobré východisko do našej diskusie. Ten list som si prečítala, všimla som si, že tá štruktúra je podobná ako oznámenie z roku 2014, oznámenie o priemysle. A mňa by zaujímalo, vy ste už v úvode povedali, že ide o prvý dokument, či existuje e, nejaká medzispráva, e, nejaká inventúra, príprava na oznámenie o priemysle 2016. Ďalšia téma, priemysel 4.0. O tom sa tu hovorilo a myslím si, že to je mimoriadne významné pre hlavne malé a stredné podniky konkurencieschopnosť. Takže digitalizácia, zosilnenie. Komisár Oettinger povedal, že koncom 10 ročia digitálna revolúcia už bude uzavretá. A preto moja otázka na vás. Je možné pripraviť nejaký celkový koncept priemyslu 4.0 e, ešte tento rok, e, aby to neboli iba také čiastkové témy ako big data, ale všetko, zhrnuté, aby aj malé a stredné podniky vedeli, čo a ako. Bohužiaľ, nemám už viac času. O, čo by ešte vyostáva? Ďalej, reindustrializácia 20 v Handelsblate bolo interviu, e, čísla nie sú také dôležité, ale ja som to čísla dôležité sú. A ten cieľ 20%, e, ešte stále ho máte na zreteli, alebo ste sa ho už vzdali a teraz budú nejaké nové ciele. Ďakujem. Thank you very much. Your discipline. Ďakujem pekne, naozaj fantastická disciplína, kolegyne, kolegovia. Pán Eriksson teraz, nech sa páči. Very much. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa poďakovala aj pani komisárke. Ak dovolíte, prejdem do švedštiny, ak to nie je problém. Nie je to problém. Ja si myslím, že ak chceme byť naozaj dôveryhodní, pokiaľ ide o priemyselnú politiku EÚ, že je potrebné, aby sme boli konkrétni a uplatňovali dlhodobé hľadisko. Problém spočíva v tom, že u nás v európskych ľadných hospodárstvách sa často uplatňoval veľmi krátkozraký prístup. Týka sa to investícií, správania bank aj priemyselných podnikov. Všetci uplatňujú iba krátkodobú perspektívu. A ja sa trošku obávam, že teda vidím, že v Európskom parlamente sa rodia nejaké nové aktivity a možno je to aj v komisii. A teda mám pocit, že aj tieto nové aktivity sú všetky skôr takého krakodobého charakteru. Ja si myslím, že na výskum a vývoj treba tiež plánovať dlhodobo. A predsa nemôžeme očakávať, že tieto investície prinesú zisky okamžite, veď sú to dlhodobé investície. A zdá sa, ako by toto nezapadalo do investičného programu, ktorý predložila Európska komisia. Takže veľa vecí je naozaj vnímaných iba z krátkodobého hľadiska a dlhodobé ciele alebo vnímanie sa uplatňuje len výnimočne. Pani komisárka, ja mám pocit, že je tu riziko aj v postupe komisie, že bude orientovaný príliš krátkodobo a to nám nepomôže naozaj posilniť konkurenceschopnosť Európy. Ďakujem. A teraz pani Ernst, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja mám tri otázky na pani komisárku. Prvá, hovorili ste veľa o priemyselnom rozvoji, v poriadku, ale sú tu veľké rozdiely medzi členskými krajinami. Sú tu krajiny ako Španielsko, Grécko, Írsko, Portugalsko, kde priemysel priemyselný vývoj a pracovné miesta nie sú. A vidíme, že sú tu obrovské deficity, sú tu obrovské rozdiely v porovnaní s Francúzskom alebo s Nemeckom napríklad. Takže čo pre tie krizové krajiny chcete urobiť, aby ste tam priemyselný vývoj viac podnetili? To je moja prvá otázka. Druhá otázka. Povedali ste, že chcete vytvoriť podnikateľsky priaznivé prostredie. Správne ale ste ochotní s kolegom Špidlom in einer gemeinsamen Anhörung auch mal darüber nachzudenken, wie die Industrieentwicklung sa nejako zamyslieť nad e, tom, aby priemysel e, sa rozvíjal na prospech aj zamestnancov, lebo je dôležité zohľadniť aj e, zamestnancov, základné práva a tak ďalej. A tretia vec, ja som sa dnes dočítala, že chcete podporiť výskum v oblasti zbrojenia, že tam majú ísť obrovské sumy, nová vojenská technika by mala byť cieľom tohto výskumu a z tých 100 miliónov eur na mimoriadne e, v rámci finančného rámca a chcete vlastne prostriedky dať na tieto účely. Môžete k tomu povedať niečo viac? Eh, aké máte predstavy, s kým ste už o tom hovorili, pokiaľ ide teda o ten výskum o, v oblasti zbrojenia, aký je postoj členských štátov a aké konkrétne projekty tu sú. Ďakujem. Madame, kolik na to? Teraz kolega na to. Grazie, presidente, e buon pomeriggio. Ďakujem, pán predseda. Vítajte, pani komisárka. Ďakujem tak, teda, že ste prišli. Ja by som mal otázku podobnú ako pani Komi. Celá tá vec okolo Made in článok 7 nariadenia o bezpečnosti. Viete, že toto je pre nás veľmi dôležitá vec, označovanie pôvodu na výrobkoch, lebo máme pocit, že toto je ten najlepší nástroj pre našich občanov na ochranu spotrebiteľa. Minulý rok, teda relatívne nedávno, rada odmietla prvý pokus o kompromis a komisia povedala, že je ochotná vysť krajinám v ústretí, aby sa tie problémy prekonali, aby sa dospelo k nejakému kompromisu, k dohode. No ale ten kompromis e, musí zahrňať e, určité sektory, ktoré musia byť chránené. Ide o ochranu spotrebiteľa, ale ide o ochranu našich výrobných aktivít. Čiže keramika, textil, obuv, odevy, nábytok a šperky. Ja by som teda rád vedel viac o vašich plánoch v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme, pán kolega. Teraz pán Tošanovský, nech sa páči, ja vžen. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem ako kolegovia poďakovať za možnosť stretnúť sa s pani komisárkou. Pani komisárka, vy ste v úvode aj v odpovediach hovorila o, špir- o širokom spektre vecí. Ja by som z toho vyňal jednu časť. Kolegyňa Nibler, na jej vystúpenie chcem nadviazať družicové systémy Galileo a Kopernikus. Vy ste povedali, že ide o systémy, ktoré vstupujú do prevádzkovej fázy. A mňa by zaujímalo, naozaj ide o unijné projekty, mnohé z tých vecí, o ktorých ste hovorili, sú závislé od členských krajín. A to sú naozaj unijné projekty, Galileo a Kopernikus. Čiže mňa by zaujímalo, či sa nemá znova otvoriť nasledujúca otázka, lebo je tu aj otázka biznisu. Európa v svetovej konkurencii, výskum vesmíru, využívanie satelitných snímkov a tak ďalej. Ale zároveň hľadiska civilního využití, ale i... Zároveň chcem upozorniť na diskusiu súvisiacu s bezpečnostnými charakteristikami, teda áno, civilné projekty, ale aj bezpečnostné aspekty Galilea a Kopernikusu. Takže či to nie je na čase otvoriť diskusiu o tom, ako posilniť využitie týchto systémov, bude sa spúšťať tá prevádzková fáza a bude to naozaj veľmi zaujímavé, nielen z hľadiska obchodných aktivít, ale aj z hľadiska iného. Mám na mysli islamský štát, Rusko a tak ďalej. Tieto problémy v čase prípravy týchto projektov ešte neexistovali, ale teraz už sú, takže potrebné ich zohľadniť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. A ešte máme dvoch posledných rečníkov. Kolega Helmera ako prvého, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som myslel, že som sa prihlásil už skôr, že ma sekretárskú skôr zaregistrovala, ale nevadí. Pani komisárka, vy ste hovorili o chemickom priemysle ako o úspešnom. Mňa by zaujímalo, čo by ste povedali k vyjadreniu Jima Radcliffa, ktorý pôsobí práve v tomto priemysle a povedal, že novou energetickou politikou a cenami už nebude chemický priemysel o 10 rokov v Európe. Žiadny. Ja som sa dnes zúčastnil obedu, ktorý organizoval oceliarský priemysel a oni sa obávajú práve e, cien energie a nadmiery regulácie. A mňa to prekvapilo, lebo dnes ráno som si prečítal pani komisárka váš list a už na to aj reagoval a reagoval som v tom zmysle, že ignorujete alebo nemáte slušnú pozornosť tým dvom kľúčovým otázkam, ktoré spôsobujú zaostávanie priemyslu podkopávajú konkurenceschopnosť priemyslu. To sú ceny energie, držíme sa stále obnoviteľných zdrojov zubami nechtami a nadmiera regulácie. To sú tie dva problémy. Ja sa teším, že vo vašich príspevkoch ste sa aspoň trochu pomeno- povenovali eh, tej nadmiere regulácie, ale rovnaké ambície nevnímam aj v oblasti mm, energie. Aj to, čo ste hovorili o eh, tej nadregulácii je nepostačujúce. My našou energetickou politikou nútime intenzívne priemysly do iných krajín. Tým prichádzame o zamestnanosť, investície a tak ďalej, e, petrochemické, ocelové, e, skvárske závody, celý chemický priemysel, všetko to zatvára v Európe vzhľadom na naše politiky a chodia inám, presúvajú sa tam, kde momentálne štandardy nie sú také vysoké. Čiže nielen, že podkopávame európsky priemysel, dokonca zvyšujeme globálne emisie CO2 a toto naozaj považujem za šialenstvo. Ďakujem, pán kolega. A posledný je pán Krespo. Eh, Ďakujem za slovo. Ďakujem pani komisárka za vašu prítomnosť. Ako viete, momentálne eh, naše hospodárstvo a sociálna, eh, sociálna textúra podstate zamestnáva 4,7 miliónov ľudí a tento sektor družstiev alebo kooperatív v podstate chráni kvalitné pracovné miesta čelo, e, v tvar kríze a neoliberálna konzervatívna politika e, skutočne zhoršila e, situáciu a často to podporovali aj európski socialisti. Takže e, sociálne hospodárstvo. Tam v podstate ľudia rozhodujú ako vyrábať a pritom nemusieť nutne vždy reagovať na trh. A ja sa chcem opýtať, pani komisárka, aké sú konkrétne kroky v rámci programu COSME, alebo mimo tohto programu, ktoré chcete zaviesť, aby ste konsolidovali a podporili európsku infraštruktúru teda v súvislosti s, so sociálnym hospodárstvom. Ďalej, malé stredné podniky predstavujú takmer 90 podnikov u nás v Španielsku a sú e, zodpovedné za vyše 60 e, pracovných miest. A keď pri TTIP tak verejné obstarávanie bude teda otvorené aj americkým podnikom. Vytvoria sa tu justičné mechanizmy, ktoré umožnia veľkým korporáciám e, žalovať prekážky, ktoré teda stoja v ceste e, voľnej hospodárskej súťaži. A ja sa vás chcem opýtať, ktoré podľa vás, aké podľa vás budú dôsledky TTIPu na, na v podstate e, textúru malých a stredných podnikov v Európe a aký to bude mať dopad na kvalitné pracovné miesta v Európe. Chcem sa vás opýtať, či máte konkrétne údaje alebo len improvizujete. Ďakujem pekne. Umožnil som vám hovoriť trochu dlhšie, ale čo už sa dá robiť? Ďakujem. Ďakujem. Pani komisárka, to bol posledný rečník. Veľmi zaujímavá diskusia. Takže Takže môžete odpovedať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. A ospravedlňujem sa tým, ktorým nedokážem úplne odpovedať na otázky. Odpovedať tak, ako by ste chceli. Dve otázky o značke Made in. Európska komisia zadala štúdiu v článku 7. A asi ako viete, rada sa nedohodla. Bohužiaľ. Takže zopakujem to, čo som povedala už na rade. Európska únia a naša práca really... hlavne o kompromisoch a nedokážem akceptovať to, že polovica Európy blokuje plný balíček dozoru nad trhmi, nad trhom a produktovej bezpečnosti kvôli jednému článku, ktorý je veľmi dôležitý pre eh, druhú časť Európy a ja nemyslím, že je tu dôvod na blokovanie celého balíčku. Robíme, čo sa dá, ale zatiaľ sme nedokázali prijať riešenie, bohužiaľ, pretože v tých dvoch sektoroch, článok 7 alebo Made in, dva sektory, potraviny a keramika. Said, say what I said. That's a, that's a pity and that's a shame that we cannot agree. Takže obuv. No a je mi ľúto, že sa dokážeme dohodnúť na takýchto veciach, kde na druhej strane existujú veľmi dôležité otázky. Čo sa týka industrializácie a malých a stredných podnikov, s tým len súhlasím. No, máme zdroje financovania tak pre malé a stredné podniky ako aj inovácie. Tomu sa musíme venovať. Máme široký rámec finančných nástrojov, tak ako mám napríklad v USA. Keď nemáme, hovoríme o tom s členskými štátmi ako najlepšie využiť možné finančné zdroje z rôznych európskych programov, ale tiež zo vlastných národných zdrojov, tiež jednotný trh, pretože to by nám skutočne mohlo pomôcť a hovoríme s malými a strednými podnikmi v tom, že jednotný trh mm, na jednotný trh skutočne čakajú bez eh, fragmentácie, ktorá existuje v EÚ na 28 rôznych eh, právnych režimov a právnych pravidiel. Môžu tiež len s vonkajšími zahraničným, aké budú silní v EÚ. Keď sú silní len v rámci jedného členského štátu, tak to nestačí. Nemusia byť silní v európskom kontexte interné a potom súťažiť a konkurovať ostatným globálnym hráčom. Čo týka Industry for All, my veľmi spolupracujeme s komisárom Ettingerom. Pár vecí, na ktoré sa treba zameriavať, to je infraštruktúra, big data, geoblocking, e-commerce, platformy vlastníkov, no ale Máme pár programov v niektorých členských štátoch. Máme Industry Future vo Francúzsku, Industry for All v Nemecku, podobné programy existujú v Holandsku a Švédsku, ale my potrebujeme celoeurópske programy a celoeurópsku koncepciu. Nestačí, aby jednotlivé členské štáty mali vlastné koncepcie a preto potrebujeme digitálny jednotný trh, Potrebujeme akčný plán. Obrana, Česká skupina, výskume v CSDP, spoločnej bezpečnostnej a obrané politike sa zatiaľ raz stretla. Po lete zásadne druhýkrát, ale dôležité je, že na Šerpov intenzívne pracuje. My chceme konca marca budúceho roka identifikovať práve tejto skupiny, identifikovať dve, tri technológie, ktoré budú môcť financovať short period of three years' time before the end, before the finish of this. Z európskych prostriedkov konca tohto MFF alebo VFR a potom budeme financovať SDP, mrený priemysel, ďalší EFR s oddeleným rozpočtom. No a toto je veľmi dôležité. Skupina sa skladá z podnikateľov, vedcov, politikov a myslím, že to je dobrá, dobrý mix, ako identifikovať alebo tri rôzne druhy technológií. Tam Erikson povedal, že chceme v veľmi dlhodobom, dlhodobej perspektíve ja myslím, že potrebujeme dlhodobú perspektívu, ale potrebujeme krátkodobé výsledky, výsledky, ktoré budú viditeľné pre občanov a priemysel nás všetkých pomerne rýchlejšie, skôr ako ako 2050 alebo 10 rokov. Ja sa budem snažiť dosahovať krátkodobé výsledky každý rok. Budúci rok no, no, na otázku pána Tošenovského budúci rok. Prijatý akčný plán Galileo a prijatie na trhu. To znamená, že ako by podniky mohli profitovať zo služieb a aplikácií, ktoré bude poskytovať Galileo. Možno na úplný záver k nadmernej regulácii a energetike. Ja to skutočne neignorujem a opätovne som veľmi proti nadmernej regulácii. Ja sa budem snažiť siahnuť čo najviac legislatívnych návrhov a zjednodušiť čo najviac legislatívnych aktov. na no čo sa týka energetiky, môžem povedať len túto vec. Nemôžeme byť globálne jediným priestorom, ktorá sa sama zraňuje veľmi vysokými cieľmi pre klímu a životné prostredie, ak to urobia všetci, tak je to správne, musíme s týmto smerom ale ak Európa bude jediným priestorom, ktorý to urobí, to znamená, že to bude ohrozenie pre náš priemysel. Ďakujem pekne za vaše odpovede, za vašu prezentáciu a dúfame, že sa nám podarí ešte párkrát sa tento rok stretnúť, možno nie pred prázdninami, a že sa nám podarí hovoriť o takýchto otázkach, pretože sú dôležité pre nás všetkých pre našich eh, poslancov, ak môžem povedať, 15. a 16. júla do obeda a po obede, čiže stretneme sa 4 krát 15. a 16. júla. Ďakujem pekne, pani komisárka, a všetkým vám želám všetko najlepšie.